opäť sa pustíme do projektov, ktoré boli pozastavené na severe Mali. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán komisár Dali. Na záver eh, rozpravy boli, bolo podaných 7 návrhov uznesení z politických skupín. Týmto rozpráva končí a po ukončení všetkých rozpráv sa bude hlasovať. Ďalší prípad sa týka beztrestnosti na Filipínach. Najprv dostanú slovo autory, pán kolega Čarnecký na jednu minútu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ďakujem pekne, pán predseda, vážení kolegovia, dámy a páni. Opäť raz Európsky parlament sa má vyjadriť k ľudským právam v tejto oblasti Ázie. Týka sa to presnejšie Filipín. Takže tu sa situácia v podstate iba opakuje. A my nemôžeme ostať eh, so založenými rukami. Sú tu konkrétne príklady, tak ako to už povedal E, predseda parlamentu, ktoré svedčia o tom, že e, naše úsilie môže byť úspešné, ako napríklad v Egypte, takže môžeme dúfať, že to, čo robíme v vzťahu s Filipínami, taktiež prinesie e, plody. Je úplne nepriateľné, aby sme túto situáciu nechali bez reakcie, pretože sa ten porušujú e, medzinárodné normy, humanitárne normy a Európsky parlament teda naozaj bude musieť e, jednoznačne nahlas vystúpiť e, k tejto otázke. Ďakujem, pán kolega Čarnecký. A teraz na minúty Rome Rueda. Uh, Ďakujem, pán predseda. Je to fakt, že zabitia, ktoré sú, nie sú odsúdené na súdoch, a situácia súvisiaca s takýmito činmi sa zhoršila, odkedy je pri moci prezident Akino. Vláda nedokáže zastaviť beztrestnosť, ktorá sa šíri v regióne. Bohužiaľ, ešte hoci slúbila, nepreukázali sa výsledky. Takisto sú tu prípady Eh, svetkov v Maginenavskom masakre, ktorí boli zabití. Vláda prezidenta Akina sa snaží nastoliť program ochrany svetkov, ale eh, bohužiaľ právny štát a prokurátori nemajú také kapacity, aby sa to podarilo zastaviť. Boli tu viaceré násilné činy vraždy a hoci sa situácia začala riešiť, ešte treba urobiť veľa, aby sa ochránili svetkovia, obhajcovia, a takisto ľudia, ktorí sa vo Filipíne, na, na Filipínach snažia nastoliť poriadok. V roku 2009 sa prijal zákon, ktorý sa týka boja proti komunizmu, proti terorizmu, prepačte, ale takisto situácia na Filipínach, ktorá sa týka zdravotného stavu obyvateľstva a zlých podmienok celkovo, zhoršuje situáciu. Preto treba začať financovať e, políciu, aby sa mohli rozptýliť paramilitárne zložky a súkromné e, ozbrojené skupiny, ktoré bránia vláde e, uviezť do praxe všetky dobré úmysly. Je veľmi dobré pripomenúť aj to, že táto situácia nie je úplne beznádejná a že sa opakuje. Hovoríme o tom celé roky a od novej vlády očakávame viac ako len slova, očakávame činy. A kým neuvidíme výsledky práce novej vlády. Budeme sa zaoberať touto témou aj v nasledujúcich rokoch. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem pán kolega Romeva Rueda a následuje pani kolegyňa Ojoland na jednu minútu. Ďakujem pán predseda. Hoci za posledné roky politické násilie na Filipínach pokleslo, vraždy štyroch novinárov a takisto svetkov masakru v Magindanao. Žiadajú ďalšie konanie v boji proti beztrestnosti a, e, takýchto e, vražd a zmiznutí. Prezident Aquino vyjadril svoju angažovanosť za ľudské práva, dobré riadenie a boj proti korupcii a jeho vláda urobila aj e, zlepšenia a ja ho teda vyzývam spolu s filipínskou vládou, aby prijal opatrenia na ochranu dotknutých e, ľudí v vyšetrovania a súdnych konaniach, ako aj novinárov a zástancov ľudských práv. Páchatelia e, týchto vražd e, a znásilných zmiznutí a mučenia musia byť bráni na zodpovednosť, najmä tí v masakre Magindanov, to čo bolo 8, 58 eh, ľudí, ktorí zmizli. Dank, Frau Kollegin Ojuland. Ďakujem kolegyňa Ojuland. Na jednu minútu pán kolega Poselt. Pán predseda, 72 súkromných armád a kultúra beztrestnosti sú neznesiteľným stavom je katastrofálne, keď štáty, dokonca demokratické štáty, operujú s nejakým trestom smrti, ale súkromné armády to je niečo, čo treba absolútne potláčať. Všetci poznáme snahy ehm, vlády prezidenta Akina, to je ehm, citeľné, ukazujú sa prvé výsledky, ale treba to ešte zásadne posilniť a to sa vzťahuje najmä na intenzifikáciu programov na ochranu svetkov pretože tie súkromné armády e, sú cez korupciu a kriminalitu prepojené aj na armádu. E, takže ochrana svetka je naozaj kľúčová, aby sa e, prekonali všetky tieto nedostatky na Filipínach, aby sme sa vrátili k právnemu štátu. Je to potenciálne bohatá, pekná krajina, je, môže to byť dôležitý partner EÚ a preto právny štát je naliehavou uh, vecou v tomto momente. Ďakujem pán kolega Poselt. Nasleduje pani Veržia, po minúty. Merci, monsieur. Ďakujem pekne, pán predseda. Na Filipínach mimovládne organizácie stále hovoria, že sa tam mučí a sú tam mimovládne e, popravy, nutené zmiznutia a tak ďalej e, Týka sa to hlavne novinárov a lavicových aktivistov. Počet týchto vražd eh, možno klesá, ale pre reportérov bez hraníc je to jedna z krajín na svete, kde je eh, najväčšie potláčanie slobody tlače. A je tu veľmi uh, ľahké uh, čerpať z bestretnosti. Bol však ratifikovaný rímsky štatút Medzinárodného trestného tribunálu a v počas e, masakru v Magindau zahynulo 30 e, novinárov, čo je najhorší takýto prípad a teda ten, e, to konanie pred súdmi už prebieha, a, ale ochrana svetkov to je naozaj skôr výsmoh, ako svedčí brutálna vražda Esmaila Amila Enoga a e, zdá sa, že túto vraždu si objednala rodina e, Ampata Nuovcov. Je to už tretí svedok, ktorý bol zabitý v rámci tohto istého prípadu. EÚ sa snažila pomôcť 4 až 10 miliónmi eur. Majú sa ukončiť mimosúdne vraždy a taktiež nutené zmiznutia. Ja však mám isté pochybnosti, pokiaľ ide o účinnosť tohto programu. Ďakujem pekne. Zatiaľ toľko k autorom, teraz rečníci v mene politických skupín. Najskôr pán Preda na minútu. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja taktiež ľutujem, že svetkovia tohto masakru e, zmizli e, a mnohí e, boli zabity len e, pretože ukázali prstom na túto rodinu. E, Ampatanua. Filipínsky štát má však nesie zodpovednosť e, za to, aby postavila zodpovedných pred spravodlivosť a ochránila svetkov, aby zaručila taktiež riadne e, konanie pred súdom. Ja, e, tak ako kolegovia, ľutujem, že 34 novinárov v roku 2009 zahynulo v priebehu tohto masakru a teraz <clears throat> nový filipínsky štát má za ochranu chrániť e, novinárov aby mohli vykonovať svoju prácu. Filipínsky štát taktiež musí bojovať proti korupcii, pretože tá umožnila zatiaľ, aby táto rodina konala v takejto bezstresnosti. Ďakujem pekne. Teraz kolegyňa Kretu na minútu. Ďakujem pekne. Naša eh, rozprava eh, vznikla kvôli tretej vražde v rámci masakru v Magindanao, 58 mužov, žena, novinárov doteraz zahynulo. Bestresnosť kriminálnikov nemôže do nekonečna pokračovať na Filipínach. Ale predsa len sú tu nové vraždy, únosy a politické vraždy sú, sú faktom na Filipínach a e, autory vlastne e, ťažia zo skorumpovaného e, súdneho systému. No a zabíjajú sa dokonca zastrašujú a zabijajú sa dokonca novinári, takže tá spravodlivosť e, padla na oltár e, bojov medzi klanmi, rodinami. Toto odsudzuje Filipíny na chudobu a nedostatok demokracie, takže vyzývame filipínske úrady k tomu, aby okamžite e, bojovali proti takejto beztrestnosti a vyriešili tento prípad rodiny Aman Ampatua.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 definoval ako prioritu boj proti korupcii a ďalším porušovaniam ľudských práv. Je to pozitívna deklarácia a vítame tiež ratifikáciu rímskeho štátu tu Filipíňami. Avšak tieto slová teraz sa musia ukázať ako činy a výsledky. Je to z dôvedov na to, prečo by sme mohli mať obavy z beztrestnosti na Filipínach. Zabíjane sú, e, civili, zabíjani sú civilisti ako aj novinári Takže sú potrebné naliehavé opatrenia, aby zachránili svetkovia, sudcovia, právnici a prokurátori eh, na tých citlivých eh, súdnych konaniach. Treba vyslať jasný odkaz, aby sa ukončila beztrestnosť za vraždy. A zodpovedné osoby musia byť postavené pred súd, vrátane vysoko postavených vojenských eh, alebo polovojenských eh, organizácií. Filipínska vláda eh, má pozvať eh, špeciálneho vyslanca OSN, aby prešetril situáciu v ľudských právach a EÚ je pripravená pomôcť s programom Spravodlivosť pre všetkých, na, ktorých, na ktorý bolo určených 12 miliónov eur na roky 2012 až 2015. Ďakujem pani kolegyňa Šáke. Následuje pán kolega Paška

preto musíme rozhodne žiadať plnenie záväzkov filipínskej vlády v oblasti ľudských práv a pripomenúť jej plnú zodpovednosť za beztrestné vraždenie v tejto krajine. ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega Paška. Takže toľko rečníci v mene eh, politických skupín. A teraz ďalší zapísaní rečníci. Pán kolega Kelly. Eh, ako bolo už povedané, situácia na Filipínach nie je veľmi utešená, ale poprvý raz o nej hovoríme tu v parlamente. Celkom iste nekonečné zabíjanie, najmä do roku 2009, keď sa za 52 novinárov zomrelo, je niečím nepriateľným a Situácia stále vzbudzuje obavy, pretože súdny systém na Filipinách nie je schopný sa s týmto vysporiadať. Nebolo preto prekvapením, že rok a pol potom, čo prišiel do funkcie prezident Aquino, sa situácia až tak veľmi nezlepšila, hoci sľuboval, že sa zlepší. Prišiel masaker v Magdanau, 57 ľudí bolo zabitých a aj keď pozorujeme isté zlepšenie situácie, nestačí to, pretože sa tento masaker nikdy nevyšetril a zostáva situácia, e, ktorá zaručuje beztrestnosť. Polícia a milícia sú zapojené do korupcie a do zastrašovania svetkov. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem, pán kolega Kelly. Pani Geringer Odenberg bude nasledovať. Ďakujem pekne. Práva spravodlivosť na Filipínach nefungujú. Rada OSN pre ľudské práva to potvrdila nie tak dávno. Úroveň útlaku a násilia proti novinárom vzrástla. Chcela by som upriamiť pozornosť na udalosť z roku 2009, keď ozbrojení e, muži z Ambatuanovho klanu e, spáchali útok spolu s policiou na lokálneho politika a v dôsledku tohto zákerného útoku. Desiatky ľudí zahynuli, vrátane zahraničných novinárov. Vyšetrovanie bolo neskôr zmarené. Násilie ide ruka v ruke s nedostatočnou transparentnosťou v systéme spravodlivosti. Filipíny eh, musia vynaložiť maximálne úsilie na to, aby sa v krajine dodržiaval zákon. Ďakujem pani kolegyňa Geringer de Odenberg a nasleduje pán kolega Palecký. Ďakujem pán predseda. Plynuli tri roky od eh, politicky motivovaných vražd 58 eh, ľudí v eh, Mangindanao. Zástupce Ampatónovho klánu ešte stále majú vysoké posty v administratíve tejto provincie a držia si súkromnú armádu, kde sú stovky ozbrojencov, ktorí mučia obete, pochovajú ich zaživa a mrzačia ich tela. tragédia v Magindanao a neúspešné vyšetrenie tejto tragédie je signál pre filipínske úrady eh, hlavne toho, že sa strácajú posledné stopy demokracie v krajine. Vyzývame úrady, aby okamžite zakázali a rozpustili tieto súkromné armády a aby okamžite zatkli všetky osoby podozrivé z toho, že sa na tých vraždách podielali. Takisto je dôležité zabezpečiť bezpečnosť eh, svetkov v týchto konaniach. Ďakujem, pán kolega Palacký S týmto je uzavretý zoznam rečníkov. A voľná rozprava nasleduje ako prvý pán Silvestris. Il massacro di Manguindanao si è verificato nel 2000. Masaker v Maguindanao v roku 2009 zanechal za sebou obete. Išlo o miestneho politika, ktorý kandidoval na zástupcu starosta. 57 ľudí bolo zavraždených, vrátanie manželky, kandidáta jeho sestier, novinárov, právnikov, asistentov a šoférov. Neuveriteľné na tom je to, že spravodlivosť ešte stále nebola nastolená a časti aj preto, že súdnictvo v tejto krajine nie je nezávislé a že jednoducho sa 25 súdnych e, sporov, ktoré sa rozbehli neukončili dodnes. Pán Anbatuánin bol človekom, ktorý to všetko riadil z, zo zákulisia, ale bolo tu aj niekoľko ďalších ľudí. Iba niekoľko ďalších ľudí bolo ochotných ísť k súdu a svedčiť, pretože je to taký mocný človek. Ešte niekoľko ľudí, ktorí sa podielali na týchto zločinoch a ešte stále sú na slobode, by sa mali uväzniť a odsúdiť a mali by sa zabezpečiť, aby táto krajina plne rešpektovala svoje medzinárodné záväzky a ľudské práva. Ďakujem, pán Silvestris. Kolega Repo na jednu minútu. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Bestresnosť a korupcia sú čím ďalej tým závažnejším problémom na Filipínach. Kvôli korupcii mm, sa boja investori prísť do tejto krajiny. E, Stačí si spomenúť na tento masaker v Magindanao v roku 2009. E, Svedkovia tohto masakru boli e, zavraždení. Je to skutočná hamba pre e, filipínsku spravodlivosť. Potom sú tu nútené zmiznutia a za tým určite sú politické dôvody. Filipíny musia rešpektovať svoje medzinárodné záväzky, musia byť chránení svetkovia aj ich rodiny. Žiadam o to, aby Európska služba pre vonkajšiu činnosť sledovala politickú situáciu e, na Filipínach, vývoj a hlavne e, proces spojený s týmto masakrom v Magindanao. Ďakujem pekne. Kolega Repo, teraz kolega Tavareš. Ďakujem, pán predseda, za slovo. Nie je to poprvý raz, čo tu hovoríme o masakre v Megindanau, tu v Európskom parlamente. Už sme o tom hovorili v roku 2010. Nezabúdajme na to, že vyše 50 ľudí bolo zavraždených na Filipínach iba preto, že sa pokúšali e, podporovať kandidáta vo voľbách a z toho desiatky novinárov. Ako som povedal, už sme o tom hovorili v roku 2010, ale Medzi tým sa vypočulo mnoho svetkov, spravodlivosť však sa vlečie a nemôžeme očakávať, že by sa súdne spory naozaj rozbehli alebo ukončili. Benigen Aquino, keď sa stal prezidentom, sľuboval, že sa veci zlepšia, ale situácia v praxi sa v podstate nezmenila. Medzinárodné organizácie by mali apelovať na filipínske ustanovizne, aby im bolo jasné, že treba súdne e, procesy naozaj dotiahnuť do konca alebo odovzdať tieto prípady medzinárodným tribunálom. Vyše 60 súkromných milícií a ozbrojených skupín operuje v tejto časti sveta. Medzinárodná komunita by mala vytvoriť taký tlak, aby sa rozpustili. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán kolega Tavareš a pán kolega Tenok. Pán kolega Tenok nepoužíva mikrofón používam, mal som ho zapnutý, hovorí pán Tenok, vyjadrujem hlboké polutovanie nad beztrestnosťou, ktorá celé roky je v praxi na Filipínach. Tragický masaker, keď 57 individuí, vrátanie obhajcov ľudských práv a novinárov bolo zabitých, preto, len preto, že v mierovom konvoji v mm, Magvidanau podporovali miestneho politika. Takto kriminálna kultúra zastrašovania, mimosúdnych poprav a vražd a korupcie je typická pre Filipíny. Podobá sa to na e, Somálsko, kde, sa, kde tiež zlyhali všetky štátne ustanovy, kde sa nedodržujú ľudské práva. Ja apelujem na prezidenta Akina, aby rešpektoval právny štát a základné zásadné ľudské práva a aby nastolil program ochrany svetkov vo svojom štáte a aby veľmi silne bojoval proti tomu, aby všetci ľudia, ktorí zmizli a len preto, že sú v opozícii, e, aby sa toto všetko vyšetrilo, pretože Filipíny sú nádherná krajina. Ďakujem, pán kolega Tenok. A na záver voľnej rozpravy pani kolegyňa Korola. Ďakujem, pán predseda. Beztrestnosť prekvitá na Filipínach. V prípade Esmaila Enoga našla sa jeho, našlo sa jeho telo a boli odrezané končatiny. To bol jeden z najdôležitejších svetkov masakry v Magindanao a to už bola tretia obeď Viaceré správy sme zachytili za posledné roky o takýchto obetiach. Avšak od e, nastúpenia do úradu prezidenta bolo vynesených iba málo rozsudkov proti osobám zodpovedným. A teraz je tu rímsky štatút Medzinárodného trestného tribunálu podpísaný, ale Treba sa ho aj pridržať. Som veľmi sklamaná z tamojšieho vedenia, čo sa týka hlasovania napríklad proti Syrii. Je pochopiteľné, že tá bestresnosť sa nemôže len tak e, akceptovať. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Korhola. A na záver, mene komisie, pán komisár Dali. Pán predseda, ctené poslanky, ctení poslanci, záležitosť beztrestnosti, mimosúdnych poprav a nútených zmiznutí sú bohužiaľ dlhodobými problémami na Filipínach a všetci o tom vieme. Práve preto Európska únia podporuje reformu justície na Filipínach a boj proti beztrestnosti práve pri násilí, múčeniu, nútených zmiznutiach a mimosúdnych popravách. Toto sú kľúčové prvky, ktoré máme na programe, keď rokujeme s Filipínami. Len pred niekoľkými týždňami EÚ prostredníctvom eh, Rady OSN aktívne sa zapojilo do druhého periodického prehľadu situácie na Filipínach, mimosúdne popravy, mučenie a silná potreba programu ochrany svetkov zostávajú medzi eh, hlavnými vecami, ktoré sú vytýčené aby sa, s nimi, aby sa riešili na Filipínach. Vítam túto príležitosť, kedy vláda Filipín predstavila svoju agendu ľudských práv. To je pozoruhodný pokrok od poslednej revízie v roku, pred rokom 2009. Viete, že sme podporovali administratívu prezidenta Akína, aby zri, zrýchlil proces vyšetrenia e, mimo súdnych poprav a zmiznutí vrátane tých, ktorí sú zodpovední za masaker v Maguin Danau. Apelovali sme, aby sa nastavili také opatrenia, ktoré by zabranili opakovaniu sa takéhoto zverstva. Prezident Akino vytýčil určitý dobrý cieľ, ide dobrým smerom a všetci vítame záväzky a napredovanie, ktoré už urobila Akinová administratíva pri tom, že sa snaží rešpektovať právny štát a ľudské práva na Filipínach. Ratifikácia rímskeho štatútu, dodatkovej zmluvy k dohovoru proti mučeniu a ponižujúcemu zaobchádzaniu je vynikajúcim krokom vpred a naozaj ho zo srdca vítam. Bohužiaľ, to nie je všetko. Treba dosiahnuť ešte lepší progres, pretože tu stále panuje kultúra nedôvery v štátne inštitúcie a to všetko zhoršuje celkový politický problém. Prezident Aquino nie len sa snaží eh, vysporiadať sa s korupciou a s eh, zlými záležitostiami, ktoré mu zostali z predchádzajúcej administratívy, ale snaží sa vysporiadať aj s beztrestnosťou. Vláda Filipín sa môže spolahnúť na podporu EÚ v roku, od roku 2009 do 2011 bežal program, ktorý posilňoval e, kapacity ustanovizní v justičnej oblasti, napríklad EP Just. E, to je ďalší program, ktorý zvýšil, ktorý zabranil zvýšenému počtu e, mimo súdnych poprav. A v roku 2011 už boli napríklad len tri, predtým ich boli desiatky. Zvýšila sa kvalita vyšetrovania únosov a iných trestných činov a takisto sa zvyšil počet prípadov, ktoré rieši štátny prokurátor na Filipínach. Dovolte mi, aby som vás uistil, že EÚ zostáva aktívna v oblasti ľudských práv na Filipínach, najmä v oblasti justície a konkrétne sa snaží vysporiadať s beztrestnosťou. Európske programy v hodnote 10 miliónov eur napríklad spomínaný program EP Just sú toho príkladom a existujú ešte aj ďalšie programy. Ďakujem, pán komisár Dali. K tomuto je 7 návrhov uznesení, týmto je rozpráva ukončená, hlasovanie bude po následujúcej rozprave. A teraz následuje situácia národnostných menšín.